Good morning, colleague. Dobré ráno, kolegovia. Začneme schválením dnešného programu. Ak nie sú námietky, tak to považujeme za schválené. Jazykový profil máme nie. s výnimkou chorvačiny, dančiny a galčiny a začneme e, so schválením odporúčaní koordinátorov, čiže máme tu menovanie e, spravodajca Roberta Mecula, bola eh, menovaná za spravodajkyňu eh, eh, pre Európske nariadenie o cezhraničnú kontrolu, pani Sargentini za zelených pre smernicu o spoločných štandardoch a postupoch členských krajín, ktoré vrácajú príslušníkov tretích krajín. A takže toľko k menovaniam ktoré sú schválené. Áno, sú. A teraz prejdeme eh, k delegovaným implementovaným aktom. 3. Eh, októbra parlament dostal návrh rozhodnutia, ktorým sa vytvára prvá časť ročného vyhodnocovacieho programu eh, roku 2019, ktorý sa týka Schengenu. Líbe dostalo list 5. októbra a lehota bola stanovená na 17. októbra. 10, 1013 eh, a teraz eh, máme tu eh, potom elektronické hlasovanie o 11.30, takže prosím, pripravte si vaše hlasovacie kartičky. Takže teraz sa dostávame k nášmu prvému bodu programu. Som naozaj veľmi rád, že tu budeme mať prezentáciu EASO z misie. Eh, sledovala som to na Twitteri, eh, bol som na inej misii, bolo to veľmi dôležitá misia a som veľmi rád, že sa môžeme sústrediť na to dnes ráno. Len na úvod eh, by som chcel povedať, že táto misia sa sústredila na problémy, ktoré sú spojené s implementáciou legislatívy eh, hraničných eh, krajín a tiež si vypočujeme Petra Niedermillera a ostatných, eh, ktorí nás bude informovať, ako sa agentúre darí. Takisto výkonný riaditeľ je tu s nami, pán Ado bude hovoriť o tom, ako agentúra napreduje. Takže najskôr eh, poprosíme pána Ado, aby nám v stručnosti prezentoval agentúru EASO a potom potom poprosíme o správu z misie. Pani Andersen je tu? Ešte nie. Takže ona nás pre, nám predstaví správu. Áno, áno, príde. Dobre, takže Martina príde. Takže začneme eh, výkonným riaditeľom EASO, pán Adu, eh, má, mm, nám, nám teda predstaví eh, svoju prezentáciu a prosím, začnite. Máte tu mm, priesvitky a prezentáciu, ktorá je pripravená. Ďakujem pekne. E, vážení kolegovia, som veľmi rád, že som tu dnes ráno, aby som vám predstavil výročnú správu 2017 e, k situácii o azile. Je to referenčný dokument, ktorý sme e, schválili, ktorý schválujeme od roku 2011 a som veľmi rád, že máte tu prvé vytlačky Dostali ste ich vlastne ešte predo mnou. A e, pokiaľ ide o kvalitu, tak tá sa výrazne zlepšila od roku 2011. Sústreďujeme sa na štatistické dáta, na trendy, na e, vývoj, administratívu, politiku, jurisdikciu na európskej úrovni a národných úrovniach. Poskytuje to vhľad o praktickom fungovaní spoločného európskeho azylového systému a pre nás je to veľmi cenný nástroj v identifikácii oblastí, kde treba veci zlepšiť, podporiť a pomáha to nám aj ostatným hráčom lepšie sa sústrediť v našom snažení eh, na oblasti, kde je to najviac potrebné. Máme e, informácie od mnohých zdrojov národnej administratívy, národných súdnych dvorov, občanských spoločností, ktoré poskytujú veľmi cenné príspevky, európske inštitúcie, ktoré sa snažia o objektívnu analýzu rozličných víziev, e, ktorým čelí azylový systém od roku 2017 a e, veci, z ktorých sa musíme poučiť. A musíme povedať, že tento rok sme získali príspevky e, od 20 občianských e, spoločností. Ďalej, takže najskôr m, mm, načrtnem e, niekoľko trendov na rok 2017 aj na rok 2018 a potom sa budeme sústrediť e, na niektoré dôležité kľúčové body, ktoré sa týkajú práce našej agentúry. Takže na rok 2017 prvá vec, ktorú si musíme všimnúť, je tá, že asi 700 tisíc e, žiadostí sme dostali od roku 2017. To je o 44 menej ako v roku 2016, čiže je to veľký pokles. Ešte stále máme úroveň mierne nad predkrízovou úrovňou roku 2014 ale čo vidíme v prvých mesiacoch e, v roku 2018 a poprosím ďalej. Ďalej, ďakujem. Je to, že ten pokles pokračuje a zaznamenali sme o 16 menej žiadostí v prvej časti roku 2018 porovnaní s druhým polrokom roku 2017. Ďalej poprosím. Ďakujem. Takže toto som chcel zdôrazniť tú medzeru, ten rozdiel medzi týmito rokmi. Keď sa sústredíme na hlavné krajiny pôvodu, tak žiadatelia e, o medzinárodnú ochranu v EÚ predošli e, slide, predošlú priesvitku. Keď je rok 2017 a ešte rok 2018 e, od času, kedy Iračania a Afgánčania e, sú vlastne hlavnými žiadateľmi, ale je dôležité povedať, že rok 2017 máme 108 tisíc žiadostí, o 70 menej ako v roku 2016 a to platí aj pre mm, čísla, ktoré sa týkajú e, Iraku a Afganistanu. E, niekoľko národností, tam sme zaznamenali náraz v roku 2017 a to je e, Gruzinsko, Turecko a Kombia. Ďalej. Teraz k situácii v rozličných členských krajinách a dúfam, že e, uvidíte túto priesvitku, pretože táto informácia je taká mm, maličkým napísaná. Uh, vidíme, že asi v polovici členských krajín e, počet žiadostí sa znížil značne, ale e, e, najviac v Nemecku. A vidíte ten rozsah toho grafu, ten sa tiež zmenšil, vidíte 215 tisíc na 800 tisíc a vidíme, že medzi rokmi 2016 a 2017 o pol milióna menej žiadosti tu bolo. Eh, registrovaných v Nemecku. Takže situácia v Nemecku má veľmi jasný a priamy dopad na celkovú situáciu v azile. Keď sa pozrieme na niektoré osobité časti, tak vidíme, že eh, krajiny, kde sa zvýšil počet žiadostí asi 100 tisíc, v Španielsku v roku 2011 počet žiadostí sa zdvojnásobil a toto je spôsobené hlavne preto, že venezuelčania um, prichádzajú bez vízovo do Španielska. Next slide, please. Ďalšia presvitka. V roku 2018, v prvom poroku uh, je to veľmi podobné, táto situácia s uh, niekoľkými výnimkami. A teda skutočne uh, máme Francúzsko, kde je nárast ktorý ešte stále pokračuje, Španielsko, Cyprus, tiež e, vyšší počet žiadostí v roku 2018 a veľmi silný pokles e, v Taliansku. E, o dva, dvojnásobne menej žiadostí tam bolo. Ďalšia presvitka. Keď sa teraz pozrieme na zostávajúce prípady, takže tu sa pozeráme na čísla, e, na počty žiadostí, ktoré čakajú na rozhodnutie e, v žiadosti, ktorých, v prípade ktorých sa žiadateľa odvol, žiadateľia odvolali a poprvýkrát e, za veľa rokov tých počet tých otvorených prípadov sa znížil v porovnaní s predošlými rokmi. Ešte stále teda máme e, takmer milión otvorených žiadostí v Európskom azylovom systéme a keď sa pokúsime zanalizovať e, túto situáciu a kombinujú to so situáciami e, alebo teda s dátami Eurostatu, to bol rok 2018, teda ďalšia presvitka, áno. Tu vidíte Eh, prípady prvej inštancie. Tu sa znížil počet eh, značným spôsobom. Avšak, keď eh, poprosím ďalej, keď do toho zakalkulujeme prípady druhej inštancie, to je tá červená časť grafu, tak vidíte, je tu veľmi jasný posun od prvej inštancie k druhej inštancii. Čiže e, vo veľkej miere tá prvá inštancia rieši žiadosti z roku 2016, ale títo žiadatelia e, ktorých žiadosti boli zamietnuté a teraz ešte stále sú v tom odvolacom systéme. To je tiež príležitosť zdôrazniť tú skutočnosť, že, že súdne dvory majú podporu od roku 2014 a v posledných dvoch rokoch e, sme značne navýšili túto podporu. Máme tu čoraz vyšší počet e, v podstate takých školiacich programov a veľký počet justičných analýz, dokumentov, e, čo vlastne stimuluje tú konvergenciu v rozhodovaní druhej inštancii. Ďalšia presvitka. Tu vidíme eh, počet vydaných rozhodnutí a znovu je zaujímavé všimnúť si, a to tiež vysvetľuje dôvod, prečo sme videli taký pokles, že hoci počet žiadostí eh, bol o 40 nižší, počet rozhodnutí v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 je iba o 13 nižší. Takže čo tu vidíme, je, že snaha národnej administratívy ešte stále e, tlačí na rozhodnutia v roku 2017. A vidíme tu tiež e, analýzu rozličných typov rozhodnutí a keď tu vidíte v roku 2017 takmer polovica rozhodnutí bola pozitívna a to pokrýva ochranu utečencov, e, dodatočnú ochranu, humanitárnu ochranu. Keď sa pozrieme na rok 2018, to je ďalšia presvitka, hm, tak tu vidíme, že je tu približne rovnaký trend e, s miernym poklesom pozitívnych rozhodnutí, pretože teraz e, v prvom semestri tu máme asi 40 pozitívnych rozhodnutí z pohľadu teda vrátania ochrany. Hm, ďalšia presvitka. Toto je posledná priazvitka predtým, ako sa dostaneme k takému všeobecnejšiemu pohľadu. Toto je analýza krajín pôvodu. Na ľavej strane vidíte počet rozhodnutí a na pravej strane vidíte eh, rozhodnutie podľa typu Takže neprekvapuje, že prvá trojka odzrkadľuje počet žiadostí, a tu e, sa musíme sústrediť hlavne na tie extrémy, kde vidíme, že e, pokiaľ ide o Sýriu, ich žiadosti pozitívne rozhodnutia sú takmer e, na úrovni 90 Albánsko veľmi nízka úroveň, to sú také dva extrémy. A tu treba zdôrazniť, že E, vlastne anticipujeme e, nariadenie Európskej únie a začali sme taký pilotný program pred dvomi programy. E, v júni sme zverejnili naše usmernenia ohľadom Afganistanu a cieľom tohto dokumentu je konkrétne to, aby sme dospeli k spoločnému pochopeniu situácie v Afganistane a spoločným usmerneniam v rozličných členských krajinách, ktoré budú mať podobný prístup k žiadostiam, ktoré sa týkajú Afganistanu. Ide o konvergenciu v rozhodnutiach. Ďalšia presvitka. Takže teraz sa sústreďujeme na kľúčové ukazovatele z matematického pohľadu. Keď sa pozriete na prístup k rozličným postupom, tak vidíme tu prístup e, k územiam, ktorý zostáva kľúčový, pretože e, principiálne platí to, že žiadosť o medzinárodnú ochranu sa dá e, predložiť národným orgánom v rámci územia danej krajiny alebo hraníc. Občianske spoločnosti vyjadrili obavy ohľadom niektorých krajín a to sa týka prístupu na územie a Vo viacerých členských krajinách je toto problematické, sú tu obavy, e, ktoré nám e, boli e, odoslané zo strany niektorých agentúr pre ľudské práva. A tu sa naďalej aj v roku 2017 praktizujú hraničné kontroly na hraniciach Schengenu. Prístup bol umožnený aj prostredníctvom na to vyhradených kanálov, kde e, e, občania alebo osoby, ktoré splňujú určité, určité kritériá, majú prístup k týmto postupom. E, sú tu programy, ktoré sa týkajú víz a zjednocovania rodín a to sú prvé kroky k programu Európy pre migrantov. V roku 2013 e, tu bolo asi 20 tisíc víz udelených v Nemecku a minulý rok špecifický program pre Sýriu bol vytvorený tu v Belgicku e, kde sa vlastne umožňuje bezpečný e, prístup cez Turecko a Libanon. Sústredujeme sa na rýchlu registráciu týchto žiadostí, pretože sme videli v roku 2016 z dôvodu nárastu žiadosti. Mnohí e, žiadatelia museli čakať e, veľmi dlhý čas, kým sa zaregistrovali ich žiadosti, kým boli registrovaní a kým sa začal registračný proces. Tu jeden z kľúčových aspektov alebo trendov, ktoré sa snažíme riešiť, je integrácia v mnohých členských krajinách e, procesu príjmania a registrácie aby sme sa vyhli akýmkoľvek eh, zbytočným eh, časovým sklzom v registrácii týchto žiadostí. Ďalšia presvitka. aby sme mohli eh, komunikovať ohľadom potrebách ochrany, ale aj ohľadom práv a povinností žiadatelia musia mať prístup k informáciám. Vidíme, že čoraz viacej národné orgány využívajú moderné technológie, aby poskytovali informácie. Využívajú sa čoraz viac aj sociálne médiá, napríklad mobilné aplikácie. A ďalším aspektom je tlmočenie komunikáciu medzi žiadateľmi a príslušnými orgánmi v roku 2017 priemere európske krajiny e, e, dostali e, žiadosti od 54 národností. Keď to porovnáme z roku 2016, tak to bolo iba 35 Takže to poukazuje na čoraz e, väčšiu výzvu, ktorá to, ktorú toto predstavuje pre tlmočenie. A tiež e, si musíme uvedomiť, že členské krajiny čoraz viacej využívajú e, nové technologické nástroje, aby zabezpečili tlmočenie, vrátanie rozličných konferencií a tlmočenia to je prípad aj e, Spojeného kráľovstva, či Holandska alebo Grécka. Legal assistance is also key for Taktiež je kľúčová práva, pom- právna pomoc. V roku 2017 sme videli dvojaký vývoj. V niektorých členských štátoch došlo ku konsolidácii alebo rozšíreniu platnosti ustanovení ohľadom právnej pomoci, napríklad Bulharsku a Belgicku, ale v iných členských štátoch sa e, plánuje redukcia pomoci, ktorá je poskytovaná e, žiadateľom, napríklad Maďarsku. Teraz sa pokúsim zdôrazniť nejaké veľké zmeny v eh, systéme. Videli sme v roku 2017 mnohé legislatívne aktivity, mnohé členské štáty zmenili svoju legislatívu, napríklad Rakúsko, Belgicko, Maďarsko alebo Taliansko vo všeobecnosti sa, vyvíjali, eh, sa vyvíjalo úsilie, aby sa zaručila kvalita celého procesu a v niektorých členských štátoch sa vytvorili špecifické stopy, špecifické e, toky údajov a taktiež spracovávanie žiadostí bolo zjednodušené, čo sa týka žiadosti, ktoré očividne nie sú opravnené alebo očividne sú opravnené. Takže napríklad v prípade sírskych štátnych príslušníkov dochádzalo často k využívaniu zrychlenej procedúry. Digitalizácia, nové technológie boli taktiež zavedené, aby sa zlepšila identifikácia žiadateľov, aby sa zlepšila kvalita prvých krokov procedúry. A v mnohých členských štátoch sa taktiež navýšili personálne zdroje, napríklad v Grécku, Fínsku, Luxembursku alebo na Slovensku. Vrátanie toho, že sa prijal špecifický personál, ktorý je kvalifikovaný v prípade žiadateľ so špecifickými potrebami. Čo sa týka krajiny pôvodu, tak e, zoznamy bezpečných krajín boli aktualizované. Šesť rôznych členských štátoch zahrnulo za posledný rok Gruzinsko na zoznam bezpečných krajín pôvodu. Taktiež výrazná zmena je to, že viacej investujú národné orgány do mechanizmov ochrany. Čo sa týka toho, že táto, mm, tento režim ochrany je zrušený, pokiaľ utečenec alebo mm, iný žiadateľ už e, nemá na ňo nárok, alebo ho nepotrebuje. Čo sa týka príjímacích podmienok, v roku 2017 e, sme boli svetkom zníženia e, miery tokov prichádzajúcich osôb. Mnohé krajiny zavreli napríklad príjmacie centra v Belgicko, Švajčarsko, Fínsko, Dánsko, Luxembursko. A taktiež sa prešlo k stabilnejším zariadeniam. Vidíme, že niektoré členské štáty na juhu EÚ navýšili svoje kapacity, napríklad Španielsko, Portugalsko, Taliansko. by som chcel hovoriť o jednom paradoxe. Je pravda, že rýchlosť e, znižovania príjmacích kapacít na základe znižovania počtu žiadostí a taktiež znižovania miery pridelených zdrojov. Máme tu taktiež vedľajší efekt a síce, že tlak na národné príjmacie systémy je dosť vysoký a že tie zariadenia sú pomerne vysoko obývané. A je tu tá riziko, že bude problém, pokiaľ ten e, príliv osob sa zvýši. Od roku 2016 EASO investovalo výrazne do práce na príjmacích zariadeniach. Vytvorili sme sieť príjmacích orgánov na národnej úrovni. Tam sú samozrejme všetky tieto a orgány zastúpené, zlepšuje sa ich spolupráca, vymeniajú sa overené metódy a taktiež sme vydali pri rôzne príručky, čo sa týka napríklad usmernení v súvislosti s príjmacím podmienkami, núdzovým plánovaním a taktiež, čo sa týka príjmania napríklad detí. Momentálne skúmame, ako zlep- ako najlepšie vyhodnotiť kvalitu príjmacích podmienok v jednotlivých členských štátoch v spolupráci s členskými štátmi. Taktiež je dôležité povedať, že príjmanie je momentálne kľúčovým aspektom našich operatívnych aktivít. Máme v tejto oblasti silné opatrenia, vrátanie operatívnych plánov, napríklad v Grécku, v Taliansku, na Cypre a už pár týždňov aj v Bulharsku. Keď sa pozrieme na opatrenia na zlepšenie systému ochrany detí, tak je tu predovšetkým skorá identifikácia, ochrana a ich postúpenie príslušným orgánom. Toto je zásadné. Čo sa týka skorej identifikácie, tak tam sú ešte stále nedostatky, procedúry nie sú dostatočne priateľské k deťom a to môže viesť k tomu, že deti utečú a dostanú sa do rúk pašerákom. A v reakcii na tento trend Niektoré členské štáty vyvinuli špecifické príjmacie zariadenia, kde sa poskytujú špecifické služby deťom, aby sa zaručilo bezpečné prostredie. Niektoré členské štáty taktiež zlepšili systém hodnotenia, tak aby to bolo v najlepšom e, zmysle dieťaťa. Toto je teraz súčasť tej úvodnej procedúry my podporujeme od roku 2011 členské štáty v týchto aktivitách a ešte pár kľúčových produktov, ktoré sme nedávno publikovali. Čo sa týka napríklad hodnotenia e, veku, odporúčania ohľadom toho, akým spôsobom ten proces má prebiehať. Máme tiež úsmernenia ohľadom e, stanovenia najlepších záujmov v praxi. Taktiež chcem povedať, že okrem praktických e, aktivít spolupráce sme sa snažili sústrediť našu operatívnu podporu členským štátom v prvej línii, aby sa tam lepšie poskytovala ochrana e, deťom, Napríklad sme v kontakte s talianským ombudsmanom v tejto oblasti. Podporili sme školenie e, dobrovoľných opatrovníkov, tak aby sa sledovali najlepšie záujmy dieťaťa v celom procese. Dobre, a to bolo všetko. Už ďalšia prísvitka nie je. Mohol by som hovoriť ešte oveľa dlhšie. Ďakujem zatiaľ a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme. Tento PowerPoint nám prišiel veľmi neskoro, takže sme nemali príležitosť ho rozoslať. Tie prísvitky boli samozrejme veľmi užitočné, ale bolo by ešte užitočnejšie, keby ich kolegovia mali aj pred sebou. Pán Lenárs a pán Niedermüller, pani Lambert a Martin Anderson boli delegáciou, Martina ju viedla, takže Martina, prosím len krátku spätnú väzbu. Pokúsim sa hovoriť čo najkratšie. Boli to veľmi zaujímavé dva dni. Chcem poďakovať pánu riaditeľovi aj všetkým zamestnancom, taktiež nášmu sekretariátu a kancelárii Ruského parlamentu na Malte, za všetkým teraz za organizáciu tejto e, cesty. Dozvedeli sme sa ohľadom prebiehajúceho e, postupu transformácie Európskej e, kancelárie alebo agentúry pre azyl. Dozvedeli sme sa veľa ohľadom úloh agentúry. Taktiež sme diskutovali ohľadom reformy. A ehm, hovorili sme o záveroch, nedávnych záveroch rady, ohľadom, hovorili sme o teda tom, že rezignoval bývalý výkonný riaditeľ a Diskutovali sme aj teda o personálnych otázkach detailne. Ďakujeme pánu rediteľovi za úprimné, úprimnú výmenu názorov, ktorá prebehla. My sme sa chceli venovať kľúčovým aspektom práce EASO, tak ako napríklad e, poskytovanie informácií, školenie, e, pomoc v členských štátoch, aktivity v tretich krajinách, taktiež e, pre ad hoc presiedlovacia schéma. A myslím si, že všetci sme mali možnosť sa vyjadriť úprimne a otvorene. Dozvedeli sme sa toho veľa aj od vyššieho manažmentu. Dozvedeli sme sa o mnohých skúsenostiach za niekoľko posledných rokov. Taktiež by som chcela vyjadriť určitú obavu toto sa nevzťahuje k práce, k práci EASO ako takej, ale komisia ich žiadala, aby robili určité veci, ktoré podľa nás nie sú potrebné, nie sú v súlade s ich súčasným mandátom. A podporná alebo táto agentúra dostala žiadosť od komisie, aby poskytovali informácie ohľadom možných tretich bezpečných krajín na Západnom Balkáne, Ukrajina, Turecko, Severná Afrika. Toto si myslím, že sa týka skôr eh, situácie v Saheli a myslím si, že toto nie je súčasťou ich mandátu a radi by sme sa dozvedeli od komisie, aký bol dôvod tejto žiadosti. Chcem povedať vo všeobecnosti, že komisia stále mení text, o ktorom sme práve dorokovali. Ešte sme ho nezačali implementovať a máme dojem, že niekedy je to ako keby to bolo nejaké veľké, veľký reklamný projekt a že sa neberú do úvahy potreby ľudí v teréne. No a tie nové návrhy pre EASO sú také, že by sa tam mohli využívať napríklad zdravotnícke údaje. Tento návrh avšak neprináša dodatočný navýšený rozpočet, ktorý by pomohol pokryť potreby v oblasti ľudských zdrojov. Samozrejme, potrebujeme kvalifikovaných pracovníkov, keďže mandát sa rozširuje. Uznávame, že je treba poskytnúť podporu krajine, ktorá nemá azylový systém, ktorý by mohol absorbovať e, výrazné zvýšenie počtu azylových žiadostí, ako napríklad v Taliansku alebo v Grécku. A toto je samozrejme úlohou EASO, avšak našim cieľom bolo vždy zaručiť, že v oblasti azylu budú dodržiavané základné práva a že sa tento proces nebude využívať ako zrýchlená možnosť ľudí vrátiť do krajiny pôvodu. A Možno tie opatrenia niektoré nie sú ochranné, ale skôr represívne. A Máme tu reformu systému napríklad návratov, toto vedie k zrýchleniu procesu, azylového procesu, k lepšej kontrole hraníc a dokonca EASO je nutená, aby reagovala navrátením osoby, pokiaľ e, rozhodnutie o žiadosti je negatívne. Ako sa toto môže stať? My sme boli priamo na mieste, videli sme tam tých záchranných pracovníkov, navštívili sme teda taktiež konkrétne miesta. Boli sme tam v lietadle, videli sme, ako to na Malte vyzerá. No a niekde teda došlo k právnym procedúram, niekde nie. A ja by som chcela podať poslancom, že by mohli sa zúčastniť na budúce delegácie na Maltu 29. a 30. oktobra Niektorí už sa viedli v tom zmysle, že by radí sa tam pozreli a taktiež musím uznať, že to bola veľmi dobrá delegácia. Peter Niedermiller, ktorý je tiež spravodajcom pre otázky EASO, sa k nám pripojil a chcela by som povedať, že rozhodne mal byť súčasťou formálnej delegácie, keďže je tieňový spravodajca. A keďže má veľkú expertízu, rozhodne bol cenným členom delegácie. Myslím si, že si sme ocenili jeho prítomnosť. Chcem poďakovať sekretariátu. Určite aj všetci ostatní poslanci dostanú príležitosť si prečítať správu z našej misie. Ďakujeme, Martina. Ďakujeme za túto komplexnú a veľmi otvornú správu. Niektorí ste hovorili o návrhu komisie ohľadom agentúry. O tom ešte budeme hovoriť. Peter je spravodajcom aj k tomuto návrhu, aj k predchádzajúcemu návrhu. Samozrejme prebehne plná diskusia. Ešte pán raditeľ by sa mohol vyjadriť tomu, čo ste teraz povedali. Chcem sa ešte pozrieť, či chce ešte niekto hovoriť. Ďalší, čo sa zúčastnili na tejto misii, Peter, potom Anna, potom Birgit a Jerun tiež bol člen delegácie, takže Peter ako prvý. Ďakujem. Len stručne. Chcel by som predovšetkým poďakovať pánu Adum a jeho týmu, pretože si myslím, všetci vieme, že EASO prešla posledovej krízou a myslím si, že vášmu týmu sa podarilo túto krízu skvele prekonať. A to sme videli na tejto prezentácii, že EASO funguje účinne po prekonaní krízy a toto je určite dôležité posolstvo pre nás, pre všetkých. Toto som chcel podať na úvod. Druhá vec. Martina už o tom hovorila. Myslím si, že je dôležité to zdôrazniť že EASO rozhodne potrebuje viacej zamestnancov. Nie len peňazí, ale aj zamestnancov, pretože peniaze bez zamestnancov neviem, na čo by boli. Preto je veľmi dôležité tam zamestnať viacej osôb. Taktiež je veľmi dôležitá jednu vec, ktorú už Martina povedala. Školenie keď sme boli na Malte, tak sme, na Malte, tak sme dostali vynikajúcu prezentáciu hľadom školiacich aktivít EASO. Myslím si, že toto je zásadné pre členské štáty, aby týmto smerom postupovali. A ďalšia vec, pán Dadu, myslím si, že je jasné, že máme stále menej žiadostí a viem, že niektoré členské štáty stále hovoria o migračnom tlaku a tak ďalej, takže je treba si uvedomiť, že máme menej žiadostí, ale viac politické hystérie, takže je treba dodať, že celá migračná politika Európskej únie a aj taktiež naša utečenecká politika sa stala v podstate takým väzňom politickej manipulácie. Myslím si, že toto vôbec nesúvisí s aktivitami EASO, ale je treba vnímať aj politický kontext tejto diskusie. A preto si myslím, že je veľmi dôležité ukázať štatistické údaje, jasne povedať, že táto situácia, ktorú máme dnes, je neporovnateľná situáciou v roku 2015 a 2016. Ďakujem. Ďakujem ešte dvaja kolegovia. Pán Lenárs bol taktiež členom delegácie, pokiaľ sa chce vyjadriť ako prvý. Boli ste členom de delegácie, tak môžete hovoriť prvý. Ja vždy hovorím stručne, pán predseda, ďakujem. Čo sa týka návštevy delegácie, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem aj panu Adu, riaditeľovi, aj za vašu pohostinnosť, za prijatie, za skvelý program, ktorý ste pripravili, ako by to už povedal. Všetci vieme, že ste prešli krízou. Ja som nevedel, čo mám od tej návštevy čakať. A myslím si, že sme tam našli agentúru, ktorá sa stavia späť na nohy. Boli tam zaangažovaní, profesionálni zamestnanci. Myslím si, že je dôležité navýšiť zdroje agentúry, ale taktiež reputácia agentúry bola pre nich dôležitá. Je treba ju znovu zlepšiť a ja rozhodne ich môžem podporiť v tomto. Podporujeme to, čo podal Peter. je to len o peniaze, ale aj o viac ľudských zdrojov a zamestnancov. Čo sa týka víziev, trochu mám iný dojem, čo sa týka azylového tlaku. Áno, videli sme, že je menej ľudí, ktorí novo prišli. Znamená to, že azylová kríza už prešla, taktiež minulý týždeň sme o tom diskutovali v parlamente, povedali sme, dobre, teraz už je to len politické, pretože štatistiky hovoria, že už tu problémy nie sú, ale na druhej strane, čo mňa veľmi prekvapilo v štatistikách, bol počet nedoriešených prípadov. Vy ste hovorili o roku 2017, myslím si, že odtedy sa to príliš nezmenilo. Momentálne je tu asi milión nedoriešených azylových žiadostí, celej Európskej únii. Takže toto už je iná výzva, iná kríza, alebo ako tomu povedať. Tlak na azylové systémy členských štátov EÚ ešte neskončil. Myslím si, že tu naďalej napätie. A toto je jasné z vašej prezentácie. Keď sa pozrieme na výročnú správu za rok 2017, napriek tomu, že je jasné, že azyl, azyl to je oblasť, ktorá je veľmi volatilná, takže keď hovoríme o roku 2017, o rok neskôr máme už všetky čísla v dispozícii za august, za september tohto roka. Ale tak sa veci rýchlo menia. Ďakujem vám a teším sa na budúcu spoluprácu. Ďakujeme Jerum, teraz Birgit. Ďakujem. A teda to, čo povedal náš kolega pred chvíľočkou ohľadom tých, toho jedného milióna otvorených... A toto predstavuje istý tlak na členské štáty a otázka je, že prečo my hovoríme o milióne nevyriešených prípadov, keď tu máme 500 miliónov obyvateľov. 1 milión to je iba 1 a veľa členských štátov ani takýto e, typ e, nemá. A pokiaľ ide o členské štáty, kde tento tlak necítiť, e, veľmi často dochádza k e, väčšiemu tlaku a k nedostatku chuti pomôcť. A teraz druhá otázka. Vo vašej prezentácii, pána Dú, vy ste hovorili o E, podmienkach prijímania. V niektorých prípadoch ide ešte o... Tie sú v niektorých krajinách ešte prísnejšie. Chcela by som, chcel, chcela by som vedieť, že v ktorých krajinách a ako by sa to mohlo vysvetliť, akým spôsobom tento tlak a tento nátlak je analyzovaný. Ďakujem. Áno. Ďakujem. Ja sa chceme poďakovať za túto prezentáciu, ktorá bola veľmi dôležitá a ktorá nám poskytla veľmi, veľmi dôležité informácie, ktoré v skutočnosti e, sa však veľmi nekorešpondujú s tým posolstvom, ktoré sme dostali Hovorili ste o obavách občianskej spoločnosti, humanitárnych koridoroch, humanitárnych misiách a my sa samozrejme pripájame k týmto obavám, ale humanitárne koridory mali zmysel, keď sme mali naliehavé situácie ako v roku 2015 zo v prípade Sýrie alebo predtým. Ale v súčasnosti s tou e, panorámou, ktorú ste predstavili, Sýrčania, Iračania, Afgánci sú e, tí, ktorí najčastejšie žiadajú azyl, ale to nie je taká situácia, ktorá by si vyžadovala otvoriť nejaké centrá v Turecku alebo v Líbanone tak, aby tieto žiadosti boli riešené priamo na mieste, aby títo ľudia nemuseli e, voliť ilegálnu migráciu bez dokumentov, pretože a aby nemuseli chodiť ilegálne do Európy a žiadať o azyl. A zároveň by som sa chcela spýtať, že či členské štáty sú selektívne e, pri príjmaní. Vieme, že v minulosti sa to dialo. Niekto chcel iba kresťanov, niekto chcel iba blondiavých ľudí s modrými očami a chcem sa teda ospravedlniť, ja som nemala možnosť, vypo- nebudem mať možnosť vypočuť si vašu odpoveď, ale už som požiadala, aby e, mi o nej referovali. Veľmi často občania e, v členských štátoch sú vystavení veľkému pokrytectvu, pokiaľ ide o utečencov, žiadateľov o azyl e, a preto sa vlastne tieto príjímacie procesy stiažujú, ale uľahčujú sa tieto e, procesy pre tých, ktorí si môžu zaplatiť zlaté víza, takže je to taká perverzia v rámci e, šengenského priestoru. A Takže teraz chcem požiadať pána riaditeľa, aby e, zodpovedal na tieto otázky, najmä pokiaľ ide o otázky, ktoré e, predniesla pani Anderson. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem za otázky, ktoré mi boli e, položené a rovnako sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili návštevy. Nie je veľmi e, časté dostávať takéto dlhé návštevy táto návšteva trvala dva dni a to nám umožnilo dosť hlbokú výmenu názorov. Samozrejme, my radi dostávame takéto návštevy. Snažíme sa eh, veľmi často sústreďovať informácie na, kr- krátke dvojhodinové návštevy, ale sú výnimky takýchto e, ideálnych situácií, kde máme dostatok času a môžeme veci riešiť hĺbkovo. A teraz, aby som odpovedal na niektoré z vašich otázok, e, nebudem komentovať otázky, ktoré boli položené komisii, ale pokiaľ ide o krajiny, e, bezpečné krajiny, nie je na, našim mandátom vyhodnocovať, či je krajina bezpečná alebo nie je bezpečná, ale bol by som rád, aby e, sme si všetci uvedomovali, že práca, ktorú v súčasnosti vykonávame, sa sústreďuje na informácie o krajine pôvodu. Teda my nevyhodnocujeme tieto krajiny, my dostávame objektívne informácie o týchto krajinách No a potom e, iní musia vyvodiť e, dôsledky z tejto práce. E, tiež by som sa chcel poďakovať tým krajinám, ktoré participujú, a ktoré sa zúčastnili v tejto delegácie. Bolo povedané, že je veľmi dôležité, aby sme obnovili dobré meno tejto agentúry. To je veľmi dôležité pre našu prácu, pre našu budúcnosť, pre naše E, plány ktoré, na e, budúcnosť, ktoré sú veľmi ambiciozne. Máme 53 opatrení, ktoré chceme prijať a implementovať e, v prvom pol roku 2019. Minulý mesiac už som mal príležitosť prezentovať tieto otázky vo výbore pre kontrolu rozpočtu, ale je to veľmi dôležité, aby sme obnovili dôveru tak na internej, ako aj vonkajšej úrovni. Máme tu svojich partnerov, aby sme takisto e, obnovili aj naše kapacity. A to všetko samozrejme prechádza procesom e, náboru ľudských zdrojov, ktoré sú stále e, veľmi dôležité. My chceme teraz navýšiť náš personál do začiatku budúceho roku o 30 alebo na začiatku budúceho roku o 30 A ešte e, by som chcel zdôrazniť, že sme si vedomi, že musíme poskytovať e, dôkazy, keď chceme dostať tieto dodatočné zdroje. Ale posledná situácia, posledné výroky e, Dvora auditorov hovoria o tom, že je potrebné, aby sme dostali viac prostriedkov, aby sme mohli riešiť situácie a aby sme mohli plniť svoje povinnosti a aby sme mohli pracovať. Za krátky čas sme prešli z jedného špecializovaného kabinetu, sme sa premenili na agentúru, ktorá stojí na čele podpory. A k tomu sú potrebné postupy, procedúry, to je všetko veľmi dôležité a preto potrebujeme špecializovaný personál. Samozrejme, vždy musíme mať na mysli, že je veľmi dôležité využívať adekvátnym spôsobom e, peniaze daňových platníkov. A ešte teraz niekoľko dôležitých otázok, napríklad príjmanie. Hovoril som o príjmacej kapacite a nie o podmienkach príjmania. A v niektorých prípadoch členské štáty zredukovali svoju kapacitu e, príjmať e, utečencov Španielsko, Taliansko, Lotisko, Litovsko, Portugalsko, e, ale E, vlastne disponibilizovali nové prostriedky, nové postele na to, aby týchto ľudí mohli prijímať. Ale samozrejme situácia sa veľmi líši e, od jedného štátu k druhému. Musíme brať do úvahy e, žiadosti v Španielsku, redukciu, ktorá je veľmi významná v Španielsku. Takže je veľmi ťažké toto zhrnúť a reprezentovať ako jednu vec. Vždy treba brať do úvahu špecifické situácie v jednotlivých členských štátoch. Hovorilo sa to aj o vzdelávaní, ale ja sa chcem sústrediť na azylový proces. Je jasné, že e, informovanosť je vždy e, v centre nášho raison d'être od samého začiatku. My sme Európska škola azylu pokiaľ ide o fungovanie, ale aj pre samotných e, sudcov. Okolo 26 tisíc ľudí sa zúčastnilo našich vzdelávacích akcií od roku 2012 a samozrejme nemusím teraz vysvetľovať, aké je dôležité, aby e, v praxi na európskej úrovni došlo k istému zblíženiu, pretože ak naši spolupracovníci, ktorí dostali rovnaké e, nástroje a ak boli vzdelávaní rovnakým spôsobom v celej Európe, tak samozrejme ten rozhodovací proces a prax bude bližšia. No a na záver, e, e, viac menej dôležitá otázka humanitných koridorov, eventuálna účasť na návrate. Otázka E, spracúvania žiadosti nechám bokom, pretože to je otázka, ktorá je veľmi komplexná a teraz nemôžem zachádzať do detajlov. Môžem však povedať, že úloha agentúry je čoraz dôležitejšia e, v procese reinštalácie utečencov a pred dvoma týždňami e, bol spustený v Turecku nový projekt, e, ktorým sa vytvára zariadenie, e, ktoré bude podporovať opätovné usadenie ľudí, tak aby členské štáty mohli v Turecku prevádzať koordinovaný výber. A dúfame, že v roku 2019 už bude možné rátať s fungovaním tohto pilotného projektu a dúfam, že ho udržíme aj do budúcnosti. Myslím, že som takto odpovedať na väčšinu vašich otázok. Ďakujem. Ďakujem, pán Adu, hovorí pán predseda. A teraz pokiaľ ide o návrh komisie, o ktorej budeme diskutovať na budúci týždeň, chcel by som sa teraz poďakovať delegácii za túto e, návštevu. Myslím si, že delegácie LIBE Takmer všetky sa sústredili e, do tohto týždňa a myslím si, že e, toto si zasluhuje našu pozornosť, pretože to nám umožnilo pochopiť, e, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch, aké sú skúsenosti a čo sa deje, pokiaľ ide o platnú legislatívu. Nazdávam sa, že to bola skutočne vynikajúca misia a že to bol veľmi dobrý, užitočný týždeň. Bol to jeden veľmi ťažký týždeň a toto bola jedna z najefektívnejších misií. Ďakujem, pán Adul. Ja viem, že máte ešte ďalšie schôdze. A teraz prejdeme k prezentácii e, komisie, ktorá sa týka návrhu nariadenia az, o azylovej politike. Pripomínam, že je to súčasťou celého reformného balíčka a v júli 2017 sme dosiahli predbežnú dohodu počas malckého predsedníctva a teraz musíme túto dohodu otvoriť a v septembri komisia navrhla opravený alebo modifikovaný návrh, takže treba toto E, toto nemožno riešiť nezávisle, ale treba zobrať do úvahy e, celý kontext roku 2017, takže e, náš výbor a to bude na, o tom hovoriť na tejto schôdzi, samozrejme so súhlasom dvoch ďalších inštitúcií. Táto reforma je veľmi dôležitá, to sme brali E, do úvahy. V tomto mandáte sa náš výbor rozhodol sústrediť na túto, e, na túto otázku, že bude iba vo anglickej verzii, aby sme celý proces urýchlili. Pán Niber Muller e, to bude riešiť a on bol potvrdený ako správodajca pre tento návrh a ja mu dám o chvíľku slovo, aby nás poinformoval o pokroku. No ale najskôr chcem dať slovo komisii a pán Rajan, ktorý e, je z oddelenia pre azylovú politiku DŽ Home. Takže nech sa páči, pán Rajan, dávam vám slovo 10 minút, nech sa páči na prezentáciu a potom dám slovo spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda. 12. septembra komisia schválila balík opatrení, 3 legislatívne uh, uh, návrhy a oznámenia, aby sme lepšie zvládali migrácie, ako predseda Juncker povedal vo svojej správe o stave únie. Dosiahol sa značný pokrok, vytvoril sa robustnejší a udržateľnejší rámec pre migráciu, ale je potrebná ďalšia snaha na viacerých frontoch, aby Európska únia bola plne vybavená a čelila výzvam, ktorým ktoré tu sú. Zvlášť je kritické, aby sa dosiahla dohoda o komplexnej reforme spoločného systému azylu pre Európu, aby to bola rovnováha medzi solidaritou a zodpovednosťou. A silná Európska agentúra pre azyl je kľúčový pilier pre efektívny európsky azylový systém a kľúčovým nástrojom pre solidaritu pre e, členské krajiny, ktoré čelia migračnému tlaku. Posilnená agentúra musí poskytovať všetky operatívne a technické nástroje, ktoré členské krajiny potrebujú, aby riešili migráciu, musí užšie spolupracovať ako dnes e, s, s nimi, aby spoločne mohli poskytnúť integrovanú európsku odpoveď. Preto komisia navrhla tieto cieľené pozmenujúce návrhy vo svojom pôvodnom návrhu o Európskej azylovej agentúre. Návrh zabezpečí, aby agentúra mala jasný právny mandát pre všetky operatívne e, aktivity, e, e, o ktoré môže byť požiadaná a nesmú tu byť žiadne právne obmedzenia v podpore členských krajín. Chcel by som zdôrazniť už na začiatku, že tento zmenený a doplnený návrh plne rešpektuje dohody, ktoré už boli dosiahnuté medzi spoluzákonodarcami minulý rok, zvlášť teda v júni roku 2017. A v pôvodnom návrhu komisie z predošlého júla. Nový návrh buduje na týchto dohovoroch a berie do úvahy skúsenosti, ktoré sme dosiahli v posledných dvoch rokoch, zvlášť to týka Grécka a Talianska. Skutočne tieto e, skúsenosti ukázali, že musíme rozšíriť ešte viac e, operatívnu a technickú pomoc, ktorú e, agentúra poskytuje členským krajinám a zacielené návrhy v, tomto, v tejto správe budujú na návrhoch, ktoré sme už prijali, pokiaľ ide o posunenie cezhraničných a hliadok a chceme zabezpečiť, aby toto pokračovalo, tieto zmeny musím to zdôrazniť, sú obmedzené a musia sa vnímať ako dodatok k, alebo doplnenie k tomu, čo už bolo dohodnuté. Tak len, aby sme sa stručne pozreli na špecifika toho, čo sme navrhli. Poprvé, návrh sa snaží zabezpečiť, aby členské krajiny mohli profitovať z posilnenej podpory agentúry aby mohli spracovávať žiadosti o medzinárodnú ochranu rýchlo a včas prostredníctvom zjednodušenia a angažovania sa agentúry vo všetkých aspektoch postupov pre preskúmanie a príjmanie žiadostí o ochranu v administratívnej fáze vrátanie postupu, kde sa určuje zodpovednosť členských krajín v rámci Dublinu. A tiež sú tu potrebné ustanovenia pre administratívnu podporu aj pre tú fázu odvolania. Myslím si, že je dôležité zdôradniť aj to, že to, táto posilnená podpora sa dá poskytnúť členských krajín iba na ich žiadosť a podľa ich požiadaviek. Nebude im to nejak nariadené. Dôležité je zdôrazniť aj to, že záverečné rozhodnutie o žiadosti o medzinárodnú ochranu či to je prvá inštácia, administratívna fáza alebo fáza odvolenia vždy bude v kompetencii národných orgánov. A samozrejme, presné zloženie podporného balíčka sa bude prispôsobovať špecifickým potrebám členských krajín, tak ako to bolo už dohodnuté v operatívnom pláne. Návrh sa tiež snaží zjednodušiť spoluprácu medzi azylovými agentúrami a EBCG, teda pohraničnou agentúrou. Zabezpečí, aby obe agentúry e, spolupracovali a to v plnom súlade, aby e, migračné e, týmy mali integrovanú podporu vo všetkých aspektoch a výzvach, ktoré, ktorým členské e, krajiny čelia. A po tretie, návrh umožňuje násadenie týchto migračných e, podporných týmov nielen v situáciách, kde je disproporčný tlak, tak ako to bolo e, minulé leto, ale aj ako preventívne opatrenie, čo prispieje k lepšiemu riadeniu zmiešaných migračných tokoch, ktorým čelia členské krajiny. V súlade so súčasnými postupmi, e, ktoré sa uplatňujú v Taliansku a v Grécku, tiež chceme zabezpečiť to, aby celková koordinačná úloha týchto tímov e, bola spojená s komisiou a to je špecifikované v tomto navrhnutom texte. Toto zaistí koherenciu, e, šetrenie zdrojov a synergiu medzi rozličnými projektami, ktoré agentúra realizuje. Všetky tieto zmeny sú plne v súlade s ustanoveniami EBCG a to bolo schválené v, rovnako, v rovnaký deň a teda práca oboch agentúr bude ešte ďalej takto posilnená. A po štvrté, navrhuje sa, aby sa lepšie zosúlanili e, správny rámec agentúry s princípmi, ktoré boli stanovené v medziinštitucionálnom spoločnom prístupe o decentralizácii agentúry, o decentralizácii agentúry v, v júli 2014. Toto bol rámec, ktorý, e, na ktorom sa zhodla e, e, komisia, rada aj parlament a navrhujeme zmeny s cieľom takým, aby komisia mala zodpovednosť, kde sa bude navrhovať zoznam kandidátov pre zástup zástupcu riaditeľa tejto agentúry, kde sa zosúladí táto, e, tento postup s procesom výberu výkonného riaditeľa. Zmeny sú navrhnuté aj v tom návrhu, ktorý sa týka EBCG. A na záver, aby sa naplnila misia e, v rámci tohto rozšíreného mandátu, návrh hovorí o dodočných finančných zdrojoch 55 e, miliónov eur ročne Eh, medzi rokmi 2019 až 2027. Toto umožní agentúre, aby násadila podporné týmy tam, kde to bude potrebné. Bude tam primeraný počet a primerané profily expertov, technické vybavenie a infraštruktúra. A keďže tu bolo už viacero otázok položených v predošlých eh, stretnutiach eh, pani Andersen a pán Nindermüller, už môžem teraz vám vysvetliť, prečo sme nenavrhli dodatočné ľudské zdroje pre agentúru, tak myslím si, že e, najskôr je dôležité povedať, že sme sa všetci zhodli, že sú tieto zdroje potrebné a agentúra e, mala exponenciálny nárast vo svojich zamestnancoch z posledných pár rokoch. Toto je pokračujúci trend, ale Nebolo to nevyhnutné, aby sme tu mali dodatočných zamestnancov preto, aby agentúra mohla realizovať svoj rozšírený mandát. A teda v tomto smere je dôležité pripomenúť aj to, že dodatočné prostriedky alokované pre túto agentúru značne e, sa budú využívať na zaplatenie expertov, ktorí budú súčasťou tímov, ktoré budú nasadené v rámci tohto rozšíreného mandátu. A ešte na záver, vítame tú skutočnosť, že tento výbor rozhodol o tom, že využite e, ten zrýchlený časový harmonogram na, e, na schválenie tohto návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Ryan, je tam toho naozaj veľa. A ako ste povedali, e, tu sa zdôraznilo to, prečo je táto misia dôležitá a prečo je spojená s takým veľkým záujmom. A všeobecne by som povedal, alebo dodal, že je tu veľký záujem o to, aby táto agentúra bola efektívna, aká je pridaná hodnota, aká bude pridaná hodnota. Je tu oveľa viac detajlov a oveľa väčší záujem Takže vrátim sa k Petrovi Niedermüllerovi, ak chcete teda predstaviť vašu, vašu správu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem za to, že túto dôležitú tému ste dali do programu. Rád by som poďakoval aj komisii za prezentáciu a za prípravu e, týchto dokumentov. Ako všetci vieme, Eh, maj 2016 bol dátumom, kedy komisia spolu s tými návrhmi predložila návrh nariadenia o Európskej agentúry pre azyl a to bolo s cieľom takým, aby Európska agentúra mala potrebné nástroje a mohla reagovať na výzvy, Európskej únie a jej členských krajín e, v rámci migračnej politiky a politiky utečencov. Európsky parlament bol vždy toho názoru, že agentúra by mala byť operatívna čo najskôr. Rokovania boli zložité, ale podarilo sa nám dosiahnuť politický konsenzus s, s radou v lete 2017. Text e, tohto, tejto politickej dohody je na webovej stránke parlamentu, je k dispozícii pre verejnosť, ako pán Moraes povedal. Je to prístupné a podľa nášho názoru táto politická dohoda je ešte stále platná som naozaj šokovaný, že rada nebola schopná a nie je schopná nájsť kompromis v tomto dôležitom bode. Musím povedať, že komisia vo svojom návrhu E, ma prekvapila, pretože nielen, že sa znovu otvára dočasná dohoda e, spolu s zákonodárcu, ale mení sa aj obsah vrátane nových úloh pre agentúru, a reform na dublinský proces, o ktorom sa ešte musí rokovať. Musím povedať, že nechápem, ako komisia vníma právny status e, tohto dohovoru. Hovoril som o tom s pánom Ryanom, že komisia mm, je pripravená e, e, schváliť dočasnú dohodu z roku 2017, ale musím povedať, že ak je to skutočne tak, tak celá situácia je oveľa eh, hmlistejšia a nejasná pre mňa, pretože ja nevidím, aké, eh, aké sú úmysly za týmto novým návrhom. A podľa našej analýzy návrh komisie ohľadom posilnenej pomoci eh, by sa dal urobiť v rámci tej dočasnej dohody. Čiže potrebujeme tu viac rokovaní ohľadom tohto návrhu. Uh, už počas rakúskeho predsedníctva sa hovorilo, že je tu plný sú, súhlas našej strany ohľadom uh, dokumentov, ktoré sa týkajú azylu. Spravodajcovia aj tieňoví spravodajce z rozličných politických skupín súhlasia s tým, že, že sa tu teda nebude rokovať o tom, čo už bolo dohodnuté minulý rok. To je veľmi jasné vyhlásenie spravodajcov a tieňových spravodajcov. E, a ešte musím povedať, že návrh komisie e, e, vyzýva je, je veľkou procedurálnou zmenou, veľkou výzvou a to komisia dostatočne nezvážila, preto tu je otázka, konzultovali ste parlament predtým? čo sa teraz bude diať? Veľmi vítame zvýšenie rozpočtu pre agentúru, je to viac ako nevyhnutné, avšak, ako som už spomenula, musím to znovu zopakovať, hlboko ľutujeme, že sa nepredpokladajú dodatočné e, ľudské zdroje pre agentúru a ja si ešte stále myslím, že zvýšenie rozpočtu v takejto forme e, nemá až taký veľký význam v tejto forme. A musím povedať, že nemám pocit, že sme naozaj pripravení dosiahnuť politickú dohodu k azylovej agentúre, ktorá bola dohodnutá v lete v roku 2017. Myslím si, že toto je taký všeobecný pohľad spravodajcov a tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďakujem, Peter. Vypočujeme si e, toto stanovisko e, neskôr. E, ako aj legislatívne stanovisko, takisto aj to, čo sa týka zamestnancov. Vypočujme si tieňových spravodajcov, začneme EPP. Pán Kiel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je skutočne veľmi zvláštny bod nášho programu. Súhlasím s Peterom Niedermullerom v júni 2017 pod, e, počas malského predsedníctva Rada a parlament dosiahli e, dočasnú dohodu o novom právnom základe novej Európskej agentúry pre azyl a odvtedy do, boli dosiahnuté dodatočné dohody o azylových nástrojoch a všetky tieto nástroje potom boli zablokované v Rade. Zdá sa, že komisia teraz chce sa pridať k rade a e, odloží e, ešte viac schválenie dočasnej dohody. Pozrime sa na to podrobne. Komisia predkladá návrh, e, ktorý mení a doplňa ďalší návrh, ktorý už bol predmetom pred, predbežnej dohody. Ale dovolte mi pozrieť sa na ďalší aspekt tohto návrhu prináša s dvom zákonodarcom niečo, čo ich spája a vytvára to pružnejší právny základ pre novú azylovú agentúru, aby mohla lepšie realizovať reformu európskeho azylového systému. Zlepšuje to obsahovo alebo zásadne kompetencie budúcich agentúr Žiaľ, odpoveď na všetky tieto otázky je nie. Pán predseda, e, podľa mojich e, vedomostí tu máme dohodu na stole. Podľa mňa toto e, bol prvý azylový balík v rámci predbežnej dohody. Už viac ako pred rokom sme ho mali hotový a my nevieme, čo Európska komisia chce. Nechápeme, čo chce rada ale som si istý o tom, čo je potrebné urobiť. Potrebujeme schváliť nový novú Európsku azylovú agentúru a e, musíme to urobiť pred koncom nášho mandátu. Chcete dosiahnuť e, takýto cieľ? E, Správodajca Nidel Müller môže pod, počítať s našou pevnou podporou, aby sa schválila existujúca dohoda bez ďalšieho časového sklzu. Ďakujem pekne poriadku, to bolo veľmi jasné posilnenie stanoviska spravodajcu. Myslím si, že už to nepotrebujem ešte ďalej posilňovať. Um, som si istý, že tu bude rovnaké stanovisko aj zo strany ostatných tieňových spravodajcov. Martina, chcete? Vy ste tieňová spravodajkynia pre GUE. Môžem tiež povedať, E, to, čo povedal e, Peter, môžem potvrdiť a musím povedať, že som naozaj šokovaná, prekvapená. Komisia, ktorá chápe, predpokladám, um, prínos dlhodobého uh, zame- zamestnania zamestnancov uh, v uh, takomto sektore ktorá e, dospeje k názoru, že táto agentúra bude mať dodatočné úlohy aj navýšený rozpočty, a, rozpočet, ale že nie je potrebné navýšiť počet zamestnancov, pretože e, oni budú najímať expertov. Takže keď chcete rásť, e, keď chcete navýšiť expertízu, tak ako komisia navyšuje svoju expertízu, tak potom je plne pochopiteľné, čo agentúra potrebuje a ja som proti takémuto e, navýšeniu úloh, navýšeniu rozpočtu, ale súbežnému najímaniu dočasných expertov. Čiže táto expertíza nebude plne k dispozícii agentúry. A títo dočasní experti si vlastne svoju expertízu zoberú so sebou, keď odídu. Čiže chcem sa spýtať, či komisia nás môže informovať e, o tej svojej požiadavke či to bolo na žiadosť Koreperu, Európskej e, podpornej agentúry pre azyl alebo tretich krajín ešte stále to vyvoláva obavy vo mne k tomu všetkému, čo bolo povedané. A možno, čo by mi uľavilo v tých mojich obávach, e, ak sú neopodstatnené, keby som si mohla vypočuť informácie z vašej strany, keby ste nás mohli dať kopiu toho, čo ste dostali, to by možno zmiernilo naše e, možno zbytočné obavy, ak teda sú zbytočné. Ďakujem pekne. Ďalší tieňoví spravodajcovia tu nie sú, ale myslím, že sme pochopili, e, aké je stanovisko spravodajcu. No a teraz sa obratíme znovu na komisiu. a poprosíme, aby za rakúske predsedníctvo ste sa vyjadrili. Mohli by ste nám teda vysvetliť, čo sa deje ohľadom tohto balíka všeobecne, alebo nejaké ďalšie informácie, ktoré máte pre nás tak všeobecnejšom kontexte? kontexte? V spojení s tými legislatívnymi otázkami, ktoré spomenul spravodajca, to by bolo veľmi užitočné. Ďakujem. Ďakujem srdečne, pán predseda. Ďakujem pánu spravodajcu Nitelerovi Mullerovi, dámy a páni, ďakujem za pozvanie do výboru LIBE a za príležitosť tu môcť s vami viesť diskusiu. Ďakujem aj Európskej komisii za predloženie pozmeneného návrhu, ktorý, ako sme počuli, prišiel 12. septembra. A ďakujem aj za prezentáciu vo vašom výbore. Možno by som na úvod reagoval na, niektorý, na niektoré vyjadrenia, ktoré tu zazneli. A taktiež chcem povedať, že aj pre nás, pre, no, nám predsedníctvo je jasné, že pozmenené návrh Európskej komisie vychádza z predbežnej dohody, ktorá bola dosiahnutá za malského predsedníctva spoločne s Európskym parlamentom. Takže by som chcel povedať, že my nemáme v úmysle sa odchýliť od dohodnutého textu, kde Európska komisia predložila nový text svojim návrhom 12. septembra. Čo sa týka nového návrhu komisie 12. septembra, ako by som vás informovala, ako o tom budeme hovoriť na rade, môžem vás informovať, že prvé Čítanie tohto návrhu prebehlo 25. septembra v skupine pre azyl, ktorá je príslušná za tieto otázky. A tento týždeň, 8. oktobra, v pondelok sa na úrovni ministrov poradcov pre vnútorné eh, záležitosti a spravodlivosť konalo druhé preskúmanie textu. Tam sa navrhli kompromisné návrhy a taktiež 26. oktobra sa o tom bude hovoriť na Rade pre vnú, spravodlivosť a vnútro. Ako som povedal, my plánujeme diskusie viesť čo najrychlejšie, keďže, lebo pokiaľ sa nájde príslušná väčšina, tak je možné udeliť aj mandát pre trialog s Európskym parlamentom. Som veľmi rád, že počujem že Európsky parlament taktiež očividne plánuje, že tento návrh v rámci výboru LIBE bude spracovaný v rámci zrýchleného postupu a už sa teším na spoluprácu so spravodajcom Niedermüllerom. Ďakujem. Dobre, to je fajn. Ďakujeme. Teraz Pán Ryan, chcete k tomu ešte niečo dodať? K tejto všeobecnej depresii, nie, prepašte, ospravedlňujem sa. Chcete sa vyjadriť? Pokiaľ sa spravodajca nechce vyjadriť, tak si myslím, že vo všeobecnosti je to v poriadku. Komisia, tak Padlo tu pár jasných vyjadrení, čo sa týka dotočných zdrojov. Myslím si, že som to povedal na začiatok svojho prejavu. Myslíme si, že to nie je úplne nutné, keďže v rámci súčasného návrhu, to je ten predbežne schválený text, tam sa navrhuje, že by personál agentúry sa mal navýšiť na 500 osôb. To si myslím, že je veľké navýšenie v porovnaní so súčasnou situáciou a mysleli sme si, že to nie je nutné. A viacero poslancov tu dnes hovorilo o tomto návrhu, čo sa týka pridanej hodnoty tohto návrhu, hovorili o tom pán Idolmuj a pán Coelho. Všetko, čo môžem urobiť teraz, je zopakovať, že tie zmeny návrhy na zmenu sú veľmi presne zacielené. Nechceme znovu otvárať citlivé aspekty textu, na ktorom sme sa predbežne dohodli minulý rok v lete. Myslíme si, že tieto zmeny môžu byť vykonané bez toho, že by sme opäť otvárali niektoré z tých citlivých vecí. A predovšetkým chcem poukázať na to, že pôvodný návrh komisie bol vypracovaný v lete 2016 Mm, a za tie ďalšie dva roky, ktoré ubehli, sme nazbierali mnoho skúseností, predovšetkým s podporou, ktorú agentúra poskytovala v hotspotoch v Grécku a v Taliansku. No a poučili sme sa z tejto skúsenosti a sme toho názoru, že je treba viac spresniť mandát. Zároveň je treba zaručiť, že týmy na podporu migrácie musia, musia mať možnosť byť uplatnené za, aj za iných podmienok, než bolo predbežne dohodnuté. A toto sa odrazilo aj v tých zmenách, ktoré sme navrhli pre EBSG, EBCG, pardon, a bolo potrebné vykonať eh, aj súvisiace zmeny v mandáte agentúry. No a posledná vec, man, pardon, rozpočet. Viacerí z vás ste hovorili o dodatočných zdrojoch, ktoré sú potrebné navýšiť rozpočet. Toto je jedna zmien, ktoré sú obsiahnuté v našom pozmenom návrhu. A pani Anderson hovorila o informáciách v súvislosti s tretimi krajinami. Vyjadrili ste sa k tomu? Chcete sa k tomu vyjadriť? Čo týka bezpečných tretich krajín, EASO sme požiadali, to môžem potvrdiť, požiadali sme EASO, aby vykonalo určitý výskum ohľadom možných kandidátskych krajín na zoznam bezpečných tretich krajín. Toto. Toto požiadala rada. A chápem, že tieto práce momentálne prebiehajú v rámci EASA. Ďakujem, pán Ryan. Som veľmi rád, že ste sa vyjadrili, lebo som chcel to trochu depresívne ukončiť, ale Peter, možno ešte ty by si sa k tomu mohol vyjadriť. I can respond on the end as well if are Pokiaľ chce niekto ďalšie ešte niečo povedať, tak môže. Martina, áno, iba jedna vec. Ja viem, čo, že to, čo povedala komisia, je pravda, fakticky, ale Chcela by som informáciu ohľadom toho, čo presne bolo zaslané. Prosím všetci poslanci, aby dostali presné znenie tej žiadosti. Ja viem, že ste to potvrdili, ja som to vedela už, takže to nie je len o tom potvrdení, že ste požiadali EASO, aby to urobili, ale mňa by zajímalo, ako presne vyzerala táto žiadosť. Nejaké e-maily, ktoré sa zasielali, agentúre EASO. Prosím, zašlite ich poslancom. Um, Dobre. To bolo, si myslím, veľmi jasné. Ešte Peter. Len krátko. Ďakujem komisii za váš návrh a za vaše odpovede. Teraz budem hovoriť po nemecky. Ja som veľmi rád, že to počujem, že rakúske predsedníctvo je pripravené rýchlo rokovať. Ja som vždy k dispozícii, pokiaľ ide o to. Bol by som veľmi rád, pokiaľ by sme čo najrychlejšie sa mohli dohodnúť, pretože si myslím, že všetci, čo tu sedíme, sa zhodneme na tom, že EASO považujeme za veľmi dôležitý nástroj v rámci EAS. Takže je dôležité, aby sme taktiež od vás obdržali určitú podporu a pomoc. Ďakujem aj pán predseda. Pán Ryan, chcete sa vyjadriť k tomuto špecificky, čo povedala pani Anderson? Áno, ja nemám pred sebou text tej žiadosti. Možno by som mohol navrhnúť, aby sme sa spojili so sekretariátom. Po schôdzi uvidíme, či vám môžeme poslať nejaké ďalšie detaily. Dobre, ja sa to postaram. Takže čo povedal spravodajca? ohľadom toho, čo povedala rada, ale myslím si, že je treba sa pozrieť na návrh komisie na zasadanie tieňových spravodajcov, lebo toto nestačí. Myslím si, že na tom sa zhodneme. A taktiež si myslím, že treba to vidieť v kontexte celého balíčka. A preto som požiadal predsedníctvo, aby sa vyjadrili k tomuto. A vidím, že predsedníctvo tu nad tým si povzdychlo. Nebojte, všetci si môžeme nad tým povzdychnúť. Je to Rubiková kocka, taktiež ju máte, ja to chápem. Na stretnutí tieňových spravodajcov je treba sa na to pozrieť. Je treba pokročiť s týmto balíčkom Takže stretnime sa, uvidíme, na čom sa vám podarí dohodnúť, ale za... Myslím, že na našej strane plota sa dohodneme. A ďakujem spravodajcovi a všetkým ostatným za odvedenú prácu, ktorú si ceníme. Vrátime sa k tomu, až sa tie spravodajcovia stretnú a poradia. Ďakujeme komisii aj predsedníctvu za ich reakcie. Kolegovia, keďže sa bude čoskoro hlasovať, nesmieme sa zdržať. Prejdeme teraz k bodu 6. Tam je vytvorenie programu pre práva a hodnoty. Tu máme prezentáciu pre obdobie 2021 až 2027. Tento návrh je jedným z cieľov našho rozpočtu pre obdobie, ktoré som spomenul. Tento nový program spoločne s programom pre spravodlivosť má podporovať otvorenú, demokratickú a pluralitnú spoločnosť. Spravodajkyňou je Bodil Valero a teraz jej už s potešením odozdávam slovo. Pokiaľ tu niekto nechcete zostať, tak prosím odíďte v tichosti. Bodil, prosím. Ďakujem. Eh, eh, veľmi dobré. Najskôr chcem poďakovať jeňovým spravodajcom, kolegom. Je to program, ktorý obsahuje Mm, ktorý sa týka mnohých parlamentných výborov. Ja už som v kontakte s mnohými orgánmi, s mnohými organizáciami a bola som už s nimi aj v prípravnom období, takisto s ECOSOKom, s výborom regionom, regionov, so všetkými som sa stretla. Aký je kontext? Situácia v Európskej únii nie je stabilná, dá sa to tak povedať, a aké sú základné princípy, ktoré e, e, podporujú našu činnosť. E, vzhľadom na nie, niektoré princípy sú ohrozené a my sme sa ocitli v situácii, keď občania naozaj nemajú veľmi dobrú znalosť, pokiaľ ide o ich práva v Únii a takisto aj článok 2, základný princíp, aké sú základné princípy Európskej únie. Tu v parlamente v apríli tohto roku bola odhlas, bolo odhlasované uznesenie, kde odznela požiadavka na dodatočné ľudské zdroje, aby podporovali aj e, občianskú spoločnosť, ktorá pracuje v Európe v oblasti ľudských práv. A e, treba e, dosiahnuť e, aspoň takú úroveň financovania pre, týchto, pre tieto organizácie, ktoré pracujú v organizácie, lebo máme niektoré organizácie, ktoré tak trochu e, kontrolujú fungovanie vládnych orgánov, financujú niektoré vonkajšie organizácie, ale nie vnútorné organizácie súvisiace s občianskou spoločnosťou. A preto Ehm, bolo niečo navrhnuté a my vo výbore tiež e, navrhujeme niečo, čo rozšíri už existujúce programy tak, aby sme pokryli všetky témy, ktoré sa týkajú našich základných slobod a e, právneho štátu v EÚ. Bohužiaľ nemáme dodatočné zdroje a to znamená, že e, už existujúce programy, ktoré už teraz sú podfinancované a to je jedna z úvah, ktoré tu chcem otlmočiť. Chcem povedať, že nie je dostatok peňazí, zdroje sú už teraz e, obmedzené a tie budú použité na dodatočné úlohy. To je veľmi ťažké pochopiť. A záver s tieňovými spravodajcami bol taký, že my sme dosiahli spoločné stanovisko a síce, že je potrebné, aby Európsky parlament podporil túto žiadosť, ktorá bola formulovaná už pred istým časom a návrh, z ktorého vychádzame, sa týka aplikačného poľa dosahu programu a tam treba povedať, že vychádzame z existujúcich programov a zároveň sa snažíme, aby sme zaviedli do programu nové body, ktoré vyplývajú z článku 2 a zo základných princípov, s, ktorými sme sa v Európskej únii stotožnili a tiež chceme navrhnúť e, výrazné navýšenie zdrojov tak, aby táto práca bola možná a to znamená, že je potrebné pokračovať v práci na základe nového rozpočtu a to znamená, že tento program nebude zrušený, ale bude potrebné e, zájsť do nových oblastí a tam navrhujeme dodatočný milión na eh, obdobie, keď sa, mm, ktoré sa týka podporu demokratického života v Únii, angažovanie občanov. To je 500 miliónov eur. Najskôr to bola miliarda, ktorá bola na toto alokovaná, teraz je to 500 miliónov. Tiež by sme si želali, 30 eh, alebo aby 30 alebo 40 eh, týchto prostriedkov Eh, pokrývalo občianskú spoločnosť. Nie vo všetkých oblastiach, pretože regióny a eh, mestské časti, ktoré v týchto oblastiach pracujú, sú výrazne prítomné, ale je potrebné, aby sa viac, eh, aby boli viac sústredené na konkrétne ciele. Je potrebné, aby bol prístup k týmto fondom a situácia je taká, že Organizácie, ktoré existujú len na národnej úrovni, majú ťažkosti e, tieto témy e, otvárať. Je to veľmi administratívne náročné a preto je potrebné zjednodušiť e, všetky, e, všetky činnosti týchto organizácií. Rovnako je potrebné podporovať aj na základe E, financovania tieto fondy. A tie základné subvencie by mali byť k dispozícii pre tieto organizácie a rovnako je potrebné, aby existovalo aj špecifické financovanie e, pre e, tie veľké organizácie a tieto organizácie potom budú môcť financovať ďalšie organizácie, a tam potom máme otázku, e, ktorá by mala e, získať podporu e, kolegov a ktorá by sa mala dotknúť ich citov. Navrhuje sa, aby tie kontaktné národné body boli autonómne. Tu je veľmi dôležité, aby sa to dialo na úrovni jednotlivých členských štátov v tom zmysle, že každý musí mať autonómne nezávislé body v tomto smere. My si želáme, aby to rýchlo pokračovalo. E, my sme už hlasovali 10. decembra a do 27. oktobra budeme E, môcť predkladať pozmenujúce návrhy, naše príspevky a potom začneme pracovať na kompromisných riešeniach a ja dúfam v konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem, Bodil, za tvoju prácu a teraz môžeme prejsť priamo k tieňovému spravodajcu, pán Bonny, nech sa páči. First of all, thank you very much. Ďakujem. Bodil, za návrh správy, za tvoju aktívnosť. Myslím si, že je to veľmi dôležité a je treba realisticky implementovať tieto záležitosti. Tri veci. Po prvé, ako viete, keď sme dostali návrh od komisie, tak potom sme vypracovali taktiež naše uznesenie a ďakujem, že si časti toho uznesenia zapracovala do svojho návrhu. A ja cítim, že je tu dosť nespokojnosti a aj ja ho cítim. Diskutovali sme s organizáciami občianskej spoločnosti, hlavne na miestnej úrovni, ale je treba zmeniť rozsah tohto aspektu v dokumente. Mali sme sa sústreďovať skôr na malé, miestne organizácie občanskej spoločnosti, ktoré sú otvorné dialogu, mali by sme učiť participatívnu demokraciu. Toto je dôležité do budúcnosti. Po druhé, čo sa týka určitých pravidiel, tak samozrejme vždy by tam mala byť zodpovednosť, všetko malo byť e, vymožiteľné, transparentné. Je treba si uvedomiť, aký zastrešujúci model tam chceme mať, napríklad tie národné kontaktné miesta, to je dôležité. Musí to byť všetko oveľa pohodlnejšie, prístupnejšie pre organizácie občanskej spoločnosti. No a čo je taktiež dôležité, Keď hovoríme o programe práva a hodnoty, tak tam sú určité časti e, rovnosť e, a práva, účasť občanov a program DAFNE. To sú teda tri časti a v rámci tej tretej časti sa boje proti násiliu na deťoch, mladých ľuďoch a ženách. A ja plne súhlasím s návrhom spravodajkyne, že potrebujeme tam mať oddelenú časť, ktorá bude hovoriť o hodnotách únie, tak aby sme mohli lepšie si určiť, ako tieto aktivity budú môcť byť transparentné pre organizáciu občianskej spoločnosti. No a posledná vec, rozpočet. My sme čakali 1,5 miliardy eur pre tento európsky nástroj, No a teraz, keď analizujeme určité programy, vidíme, že chceme investovať do ľudí, tak tam vidíme, že Eur, Eur, Erasmus Plus rastie Európsky zbor Solidarity taktiež, tak narastá aj rozpočet, kreatívna Európa, tam je taktiež rast ďalšie programy a decentralizované agentúry, naše agentúry, o ktoré sa tu staráme vo výbore LIBE, taktiež to tam rastie, ale keď sa pozrieme na spravodlivosť, právo a hodnoty, tak tam je tam je teda pokles a Chcem povedať spravodajkyni, že by tam to malo byť na veľa vyššej úrovni v porovnaní s návrhom komisie, avšak mám určité pochybnosti, či o to bude možné diskutovať s kolegami z výboru pre rozpočet. Možno by sme si mali rozmyslieť, či tá navrhovaná úroveň 1,5 miliardy eur s oddelenými, s oddelenou kapitolou pre európske hodnoty, či by sa o tomto dalo rokovať, teda rokovania by boli medzi výborom pre rozpočet a našim výborom. Ešte máme pozmenujúce návrhy, ktoré zašlem a ešte chcem dodať na záver jednu vec. Myslím si, že musíme chápať, nakoľko dôležité je pre budúcnosť Európskej únie a pre budúcnosť nás všetkých, nakoľko je dôležité podporovať organizácie občanskej spoločnosti, Taktiež je tu sú tu dôkazy, že organizácie občianskej spoločnosti majú stále menšie pole pôsobnosti. Nie je to politické, nie je to ideologické. Je to zásadné preto, aby sa zaručila väčšia účasť na demokracii všetkých občanov Európskej únie. Ďakujem, Mikael. Cecil King je teňovou spravodajkyňou za SAD. Ďakujem, Claude. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu, ktorú skvela odviedla. My sme sa už stretli, už sme diskutovali, už sme sa vyjadrili a v mene mojej politické skupiny chcem povedať, že s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi súhlasíme, uberajú sa takým smerom, aký ja som predpokladala, a síce, že chceme podporiť e, podporu, pardon, chceme podporiť šírenie hodnôt a práv v našej Európskej únii. Teraz ide o to, aby sme podporovali európskych občanov a preto som veľmi rada, že sa zmenil názov programu, aby sa tam zahrnuli aj občania. A taktiež sa rozšíril rozsah pôsobnosti, aby sa to vzťahovalo na európske hodnoty, na právny štát, ten je taktiež súčasťou. My chceme predovšetkým podporiť dôveru občanov v Európsku úniu. Ja súhlasím so spravodajkyňou, že je treba zlepšiť ochranu v oblastiach, ktoré už existujú, konkrétne čo týka napríklad ochrany obetí násilia, je treba zlepšiť prístup k spravodlivosti a taktiež je treba bojovať proti diskriminácii Rómov. Ohlasujem, že zašlem pozmeňujúce návrhy, aby sa do textu zahrnul boj proti afrofóbii, lebo toto je absolútne odporná forma diskriminácie, ktorá, ktorej čelia potomkovia Afričanov v Európe. A my musíme zaručiť, že malé organizácie občianskej spoločnosti budú mať prístup k tomuto programu. Súhlasím s tým, že je treba spustiť eh, občanský dialog s eh, účastníkmi tohto programu a taktiež chcem, sa chcem vyjadriť ohľadom tých národných kontaktných miest. Súhlasím s tou navrhovanou štruktúrou pre podporu príjemcov alebo účastníkov programu, ale je treba byť flexibilný. V niektorých členských štátoch takéto štruktúry existujú a bolo by treba ich posilniť, zlepšiť ich využívanie, ale je treba sa vyhnúť nejakému prekrývaniu čo týka financovania, ako povedal pán Bony, ja podporujem finančné zmeny. Ja som presvedčená, že sú tu výzvy pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré bojujú proti rasizmu, xenofóbii, nenávisti. A tieto potrebujú dodatočnú podporu z Európy. Pretože Bezpečnosť je taktiež podporená, pokiaľ podporíme základné práva v Európe. Je to preventívny nástroj pre zlepšenie bezpečnosti, ale mám kritiku v súvislosti s tým, že by sa mali presúvať zdroje z programu pre právny štát. Pretože možno by sme mohli nájsť nejakú alternatívu aby sme opätovne obnovili e, princípy demokracie a právneho štátu. Za tým musíme dosiahnuť kompromis, aby sme nepenalizovali práve týchto ľudí. Ďakujem sa správodajkyni a som presvedčená, že naša práca bude plodná. E, a ja ako tieňová spravodajkyňa mi celkom vyhovuje tento kalendár, lebo by sme to mali uzavrieť ešte do konca volebného obdobia. Ďakujem. Pán Jurek, ECR, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. E, najskôr e, by sme e, mali urobiť v tomto programe, o ktorom hovorila pani Valero, to, že si musíme uvedomiť, že tieto programy budú slúžiť na podporu týchto organizácií pretože tieto organizácie sú humanitárne organizácie a takto budeme mať aj podporu týchto organizácií, ale nemali by sme teraz e, vyjadrovať nejaké preferencie. Ak som správne pochopil cieľ, tak by som chcel požiadať, aby pani Valero a Michal E, ktorý e, predstavil predchádzajúci program, ktorý doplňuje tento. Michal hovoril o domácom násili a ja by som rád vedel, že či aj na základe tohto programu budeme môcť e, skúmať prípady násilia v manželstvách gejov. Nehovorím tu o abstraktnej situácii, Vychádzam z informácií, ktoré prichádzajú z medzinárodných organizácií National College Anti-Violence Programs. Chcel by som vedieť, či v rámci týchto programov budeme môcť eh, takisto eh, monitorovať eh, násilie v kluboch a napríklad niektoré poľské opozičné denníky ako Gazeta Vyborča hovorili o tomto násilí a to sa Eh, ignoruje, eh, lebo to sú spoločenstvá, ktoré sú mm, paradoxne diskriminované, ani sa o tom nemôže hovoriť. A teda budeme môcť v rámci tohto programu podporovať aj aktivity zamerané na to, aby sme e, sa pozreli na emancipované rodiny, ako sa tomu hovorí. No a to sa týka to súvisí s dobrou vôľou. My musíme podporovať aj túto spoločnosť a ak je to tak, tak by som chcel požiadať, aby ste konkrétne odpovedali. My musíme byť v týchto prípadoch veľmi konkrétni. A my sme si nevypočuli odpovede, že všetko bude môcť byť podporené, lebo všetko to znamená aj nič. A keď sa pozeráme na budúcnosť, keď poznáme ciele legislátorov, E, tieto e, e, programy sú súčasťou vašich projektov alebo nie? Ďakujem. Silvi, ktorá je spravodajkyňou za výbor pre kultúru, žela si niečo dodať k tomu, čo bolo povedané? Ďakujem. Ja sa ospravedlním, že som si nemohla uh, vypočuť úvodnú prezentáciu, pretože som bola vo výbore pre kultúru, kde som na túto tému hovorila a tam bola veľmi zaujímavá diskusia. My sa pokúsime z výboru KULT čo najvhodnejším spôsobom prispieť k tejto správe. Pravdepodobne budeme mať nejaké e, také trenice, pokiaľ ide o koordináciu medzi nami, ale Takisto aj pokiaľ ide o otázku právneho základu, ako napríklad je e, e, to organizované, ako je organizované financovanie organizácií občianskej spoločnosti a tak ďalej. Ja viem, že boli tam posledné zmeny e, ohľadne otázky, ako sa budeme spoločne koordinovať, ale e, Myslím si, že v diskusii by sme mali byť čo najpresnejší, aby sme sa vyhli tomu, že teda obidve, aby si jednotlivé výbory nešliapali na pety. Pokiaľ ide o výbor pre kultúru, tak e, ako oni pristupujú k tejto otázke a ako si predstavujú túto tému rozpracovať pre občanov, ja si myslím, že my budeme mať ak e, E, sa chcem sústrediť len na pozmeňujúce návrhy. Ja si myslím, že prostredníctvom tohto programu budeme mať niektoré základné e, diskusie o tom, čo my chápeme ako Európska únia, aký má zmysel to, čo my chceme budovať. A keď som si vypočula pána Jureka s jeho otázkami, tak si myslím, že naozaj bude potrebné prostredníctvom správy z výboru KULT a LIBE vyjasniť niektoré prvky, aby sme e, si boli istí, že tento program, ktorý e, bude mať e, dopad v prospech občianstva, v prospech asociatívneho života, v prospech mimovládnych organizácií v členských štátoch. Takže ja naozaj si úprimne myslím, že ho musíme podporiť, musíme tam niektoré nejasné veci vyjasniť a musíme mu dať všetku silu do budúcnosti. Ďakujem. Eh, ďakujem. A teraz, eh, buď pokiaľ ide o tieto otázky financovania občianskej spoločnosti, aby mohla byť aktívna. Ja mám tiež v hlave teraz jednu mimovládnu organizáciu a pokiaľ ide o diskusiu s tie, medzi tieňovými správodajcami, tak to je to, čo hovorila pani tam pokiaľ ide o prístup, tak tam je to teraz veľmi ťažké, pretože to je taká základná úroveň občianskej spoločnosti, ktorá je nevyhnutná pre zdravú demokraciu. Ide tu teda o náš cieľ, e, aby občianská spoločnosť fungovala dynamicky a ja teda naozaj vítam tú prácu, ktorá bola vykonaná v tejto oblasti organizácie občianskej spoločnosti e, e, považujú túto e, situáciu za dôležitú. Pani Bony, želáte si, zare- pán Bony, želáte si reagovať? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, pokiaľ ide o kolegu Mareka, ktorý sa ktorý položil priamu otázku a ja cítim potrebu reagovať. E, v, v duchu dialógu. E, priestor je otvorený a keď hovoríme o diskriminácii v mnohých situáciách, tak musíme analyzovať všetky typy diskriminácie v každej skupine bez tabu. Ja súhlasím s vami, to je otázka bojovať proti diskriminácii, keď chceme bojovať proti neadekvátnemu správaniu a tak ďalej, tak musíme byť otvorení všetkým typom aktivít. No a pokiaľ tak, e, aby ľudia pochop... E, niektorí ľudia e, by mali chápať vaše slova ako kultúrne slova, kultivované slova a my musíme hovoriť otvorene a e, musíme samozrejme to všetko robiť v súlade s európskymi hodnotami a keď ide o to, aby sa udržali európske hodnoty, e, ľudská dôstojnosť, aby sa aplikovalo právo na nediskrimináciu a tak ďalej. To znamená, že my nájdeme nejaké riešenie. Keď vidíme súčasné programy, tak je veľmi veľa aktivít v oblasti, ktoré už ste spomenuli a to musí pokračovať. A teraz my nechceme len podporovať európske a medzinárodné siete, e, organizácie občianskej spoločnosti. My nechceme mať iba niekoľko organizácií, ktoré by boli podporované vládami, ale my musíme mať na zreteli to, že musíme vytvoriť aj tento uhol, aby sme vytvárali a podporovali lokálne organizácie, ktoré sú naozaj potrebné a musia byť aktívnejšie pri vytváraní priestoru pre dialog. Treba riešiť problémy ľudí v tomto zmysle, lebo len tak budeme môcť riešiť tieto otázky nie ideologicky ani politicky, ale môžeme myslieť na to jednoducho z ľudského hľadiska, z hľadiska občanov a na všetkých ľudí a na všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Jean. Chcel, chcel, chceli ste hovoriť. E, pardon, ospravedlňujem sa, som trochu unavený. Áno, Jean a o 11.30 máme hlasovanie, potom Birgit a potom Bodil. Prosím vás stručne. Lebo ešte pred hlasovaním musíme mať malú prestávku. Ja som spravodajkyňou pre vý, vo výbore pre zamestnanosť. Chcela by som ešte niečo doložiť k tej rozprave, ktorú sme tu mali včera. My nevidíme, aký je rozpočet a to vlastne prípadne tomu gestorskému výboru, ale my tu teraz eh, vidíme, nemáme ešte zatiaľ pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o moje stanovisko, ale niektoré otázky, ktoré tu odzneli, tak sa týkajú samotného názvu. Eh, hovorí sa o hodnote eh, práv a, hodno- a rovnosti práva, rovnosti hodnot. A možno by bolo dobre ešte doložiť niečo, čo sa týka, že diskriminácie. Máme tu disk- e, smernicu o zamestnanosti. Equinec e, by mala byť financovaná, pretože to sú štatutárne orgány, ktoré, e, za, e, ktoré podporujú a chránia európsku legislatívu. A myslím si, že tu na im prípada dôležitá úloha. A tiež tu riešime otázky pracovných e, priestorov, ktoré by mali byť adekvátne, aby sme mohli pracovať s rozličnými skupinami. Takisto tu došlo k zmene znenia, keď hovoríme o ľuďoch a nie o občanoch, aby sme vlastne sa vyhli e, tomu, že aby sme hovorili, kto tam patrí a kto tam nepatrí Hovorili sme o skupinách, ktoré majú materiálne nedostatky a mali by sme teda e, posilniť e, tie veci, aby všetko sa dialo v synergii s európskymi fondami, bez toho, aby sme suplovali prácu fondov. E, tým by som chcela odpovedať na to, na čo sa pýtala predchádzajúca rečnička Birgit. Ja iba jednu vetu. Ja som mala niekoľko dodatočných otázok eh, pre Bodil, ale môžem teraz položiť otázku? Áno, výborne. Eh, ja by som veľmi chcela eh, mať také, také spresenia troch otázok. Videla som, že dodatok, ktorý opisuje činnosti, ktoré môžu byť financované z fondov, už nie je v anexe. A ja som si hovoril, že pre lepšie pochopenie a pre plynulo správy by bolo potrebné zachovať tento zoznam. A to je e, prvá otázka. Druhá otázka sa týka článku o dialógu únie s občianskou spoločnosťou. Trochu mám pocit, že je to tak trochu transverzálna funkcia a možno, že by bolo treba niečo vysvetliť k tomuto novému článku. A posledná vec, je tu zmienka v bode národné kontakty. Tam sa hovorí, že treba zachovať nezávislosť, ale možno, že aj tam budú nejaké dodatočné e, prvky, ktoré bude treba sformulovať, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Ďakujem. Ďakujem za vašu trpezlivosť a nech sa páči teraz Birgit. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja nebudem zachádzať do detajlov tohto návrhu, nechcem zachádzať skutočne do detajlov, ale chcela by som povedať, že považujem za také trošku e, nepríjemné, že tu v parlamente musíme hovoriť o tomto návrhu, lebo už na začiatku bolo povedané, že existujú aj programy pre krajiny mimo Európskej únie, kde chceme podporovať demokraciu a hodnú. A teda teraz hovoríme, že je to problém aj v rámci samotnej Európskej únie. A bohužiaľ tie dôvody sú skutočné. A v mnohých členských štátoch e, s, e, vidíme, že demokracia e, má predno, pred e, právami. Ale my musíme si uvedomiť, že sú tu isté základné práva, ktoré sa nachádzajú na listine základných práv, ktoré sú ohrozené, sú organizácie, ktoré e, svoju prácu odvádzajú v prospech e, základných ľudských práv a tie sú ohrozené a je naozaj veľmi smutné, že o tom musíme hovoriť. Konkrétne prvky, ja si myslím, že musím byť veľmi úprimná, pretože keď konkrétne hovoríme, samozrejme to závisí od jednotlivých členských štátov, to závisí aj od jednotlivých regiónov a, a aj od situácií, kde sú problémy. A pokiaľ ide o otázky súvisiace s rozpočtom, to je skutočne veľký problém. Mali sme tu situáciu, kde nemáme dostatočné prostriedky. Kolega Bony sa už o tom zmienil. Napríklad v oblasti spravodlivosti došlo k redukcii E, a napriek tomu, že sa tam e, rátalo s navýšením, Erasmus takisto nebol navýšený. A je tu tento program, program Interrail a program Erasmus nie je skutočne, na, nemáme viac peňazí na Erasmus a ešte tu hovorím aj o otázkach súvisiacich s jednotlivými členskými štátmi v tom zmysle, aby mohli vynakladať viac prostriedkov na obranu, na zbrojenie a tak ďalej. Ja súhlasím s kolegom Bonim. E, debata musí byť nad ideológiou a ja by som sa chcela spýtať, že čo my e, chápeme ako ideológiu v tejto chvíli a v tomto kontexte. A keď hovorí kolega Jurek o násilí proti homosexuálom, Lom na čo konkrétne myslí? Myslí na násilie medzi homosexuálmi alebo na nás myslí na násilie proti homosexuálom, lebo násilie existuje vo všetkých sociálnych skupinách. A my vieme, že dokonca aj v katolíckej cirkvi v mnohých členských štátoch eh, sa takéto veci dejú. A posledný komentár ohľadne násilia proti ženám. Bohužiaľ, čo sa týka domáceho násilia, toto je fenomén, ktorý už celé desaťročia a storočia pretrváva. A keďže polovica našej spoločnosti je tvorená ženami, tak je to veľmi dôležitá otázka, keď hovoríme o obrane našich hodnot. Naozaj to bolo veľmi užitočné. Každý sa dostane k slovu bodil. Ale myslíte na to, aby sme mali tú prestávku pred hlasovaním. Takže poprosím o krátky záver. Je tam toľko bodov. Uh, takže poprosím predsa len o krátky záver v poriadku. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť stručná. Viacero otázok ohľadom občianstva. Navrhli sme zmenu názvu. Túto otázku položili viaceré občianské spoločnosti a tiež aj viaceré orgány. Niečo by tam malo zostať s referenciou na občianstvo a niečo by tam malo sa týkať občanov. Je to širšie ako koncept občianstva tomto programe e, je tento koncept oveľa širší, takže toto sme navrhli. V tejto etape sme tam nedali rovnosť do názvu. Súhlasím s Sesiou, že toto tam treba zapracovať. Špecifické opatrenia. Myslím si, že veľa z nich bude súčasťou pracovného programu komisiu, komisie, pretože je, je ťažké dostať všetko do legislatívneho textu. A my žiadame, aby občianské e, organizácie boli zahrnuté do konzultácií o pracovných programoch, keď, no, keď sa schvalujú. kontaktné body, či je to dobré alebo zlé. Existujú niektoré kontaktné body, ktoré fungujú veľmi dobre. A na tomto základne ich budujeme. Každý by mal mať národný kontaktný bod, ale musia byť nezávislé. A som veľmi rada, že e, sú tu návrhy na zlepšenie a ak e, nie, tak o tom môžeme diskutovať. Som si istá, že sa dopracujeme k nejakému použiteľnému riešeniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Bodil. To napovedá veľa o tom, aká starostlivosť sa venuje tomuto návrhu. Bude to veľká pridaná hodnota a mnohé občianske organizácie to sledujú veľmi podrobne. Takže ďakujem aj tieňovým spravodajcom za obrovskú prácu, ktorú, tomu, ktorú na to vynaložili. Tak budeme hlasovať o 11.30. Pripravte si hlasovacie kartičky. Krátku prestávku máme teraz až do 11.30 eh, a potom začneme hlasovať. Ďakujem pekne. So, dear colleagues, please. Kolegovia, <clears throat> poprosím vás, pripravte sa. Budeme hlasovať elektronicky, hlavne pre náhradníkov to hovorím. Takže, milí kolegovia, dnes máme 4 kola hlasovaní, niektoré, aspoň teda jedno, sa týka otázky Facebooku, je to komplikované, takže pôjdeme pomalšie. Prvé hlasovanie je pán Pavels a jeho dokument. E, budeme hlasovať o takmer všetkom, takže mm, majte to na zreteli. Dobre, takže ak ste pripravení, začneme. Začneme prvým hlasovaním a to je schválenie návrh stanoviska, ktorým sa vytvára Európska agentúra pre zamestnanú e, gestorský výbor je EMPL a e, spravodajca Líbe je pán Emilian Pavel. Spravodajca, chcete niečo povedať? Nie. Je tu spravodajca? Nie. Takže môžeme priamo zhlasovať číslo 20, e, návrh číslo 20, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 75. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 77. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 78. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 79. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. <clears throat> Schválený. 80. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 81. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Navrh 7. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 84. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 86. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže S a D má jedna, o jedného, o jeden hlas navyše, takže prosím, vyberte kartičku. Skontrolujeme to. Čiže schválené. 89. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 9. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 80. 90. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 91. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 92. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 11. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 93. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 94. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 95. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý kompromis 4. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Sto dva. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 103. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 104. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 105. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 107. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 108. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 109. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 5. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 112. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 113. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 114. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 115. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 116. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 118. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 119. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 120. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 121. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 122. <clears throat> Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 18. Otváram hlasovanie. Hlasovanie končím. Schválený 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 125. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Citácie 21, otvorím hlasovanie. To bolo stiahnuté, prepačte. Takže úvodné ustanovenia 22, otvorím hlasovanie. Konci, končím hlasovanie. Zamietnutý. 23, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 24 otváram hlasovanie. Prepačte, inak sa to nedá, kolegovia, nedá sa to robiť blog. musíme hlasovať v každom jednom návrhu. Končím hlasovanie. Schválený. 25, otváram hlasovanie. Asi sa nám unavili tie hlasovacie prístroje, nie sme zvyknutí na takéto hlasovanie, takže otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnutý. 26, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 27, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválenie 28, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 29, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený tiež. 30, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 31. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválenie 32. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 33. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Potom kompromis Prepačte, pozmeníci návrh 2. Otváram hlasovanie. Pozmeníci návrh 2. Končím hlasovanie. Schválený. 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 43 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu 2x44. Zamietnutý. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 48, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 49, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 50, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 58 otvorom hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 59 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 60 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 62. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 63. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Vám schválený. 64. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 66. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Sedemdesiat jedna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 73 otrom hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 74 otvorom hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. A záverečné hlasovanie, menovite Emilian, ste tu? Nie, nie je tu. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to schválené 38, 39 za, 7 proti, 4 sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. V poriadku. Dobre. Takže prechádzame k druhému hlasovaniu. Máme tu minimálne štandardy, minimálne normy pre menšiny v EÚ. Jožef Nať je spravodajcom. Chcete sa stručne vyjadriť, alebo budeme rovno hlasovať? Dobre. Takže si ste pripravení. Kompromisný návrh 3. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci, už otváram hlasovanie. Schválené. Toto je veľa priateľskejší hlasovací list, takže 94. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa návrh 95, druhá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. EPP sa tu dohaduje, ale v poriadku môžete. Teraz kompromisný návrh 4. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 5. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrh 177. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 7. Môžete hlasovať. Sedmička, hlasovali všetci. Schválené. Kompromisný návrh 8, môžete hlasovať. Strana 28, pán Becker. Kompromisný návrh 8. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. 289. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 10, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 1, úvodné ustanovenie, môžete hlasovať. Úvodné ustanovenia. Je to strana 40 na mojom zozname. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Úvodné ustanovenia. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 76. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 82, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Aj to zamietnuté. Prosím, pozorne hlasujte, lebo toto bolo tesné. Teraz to je všetko, už záverečné hlasovanie. Kolegovia, to je menovité, môžete hlasovať. Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie. Je to schválené 44 za, 4 a proti, 4 sa zdržali. Gratulujem pánu Naďovi. Ďalej. To, to bol taký trochu použiteľnejší hlasovací zoznam. Som rád. A teraz ideme trochu pomalšie, je to trochu komplikovanejšie na vrch uznesenia ohľadom využívania údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a taktiež dopad na ochranu údajov. Ďakujem vám za vašu podporu a účasť na vypočutiach, ktoré boli veľmi komplikované. Na 2. oktobrovej plenárke sa bude hlasovať o uznesení, takže pôjdeme trochu pomalšie. Pán Fos, pán predseda, rád by som v mene EPP e, krátko niečo vysvetlil. Na konci tohto uznesenia budeme súhlasiť, ale absolútne nebudeme hlasovať s návrhom na e, odstránenie e, Privacy Shield, takže chceme požiadať o to, aby sa o tom nehlasovalo napriek tomu, že tam bude od nás stať plusko. Dobre. Zapísal som si to, pán Foss vám sa vôbec nepáči Privacy Shield, ale budete taký láskavý a podporíte uznesenie na konci. Takže keďže toto je vaše stanovisko, nebudeme o ňom diskutovať, ale pôjdeme aj z tohto dôvodu trochu pomalšie, keďže sú tu žiadosti o menovité hlasovanie uprostred zoznamu, takže pôjdeme pomaličky ako prvý. 29, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 30, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 32, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz. Všetci sa prosím sústredte. Pozmeň sa na 33, môžete hlasovať. Nechcem vás tu poučovať, len že je to trochu komplikované. Takže 33. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na 34, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 35, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 36. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmite návrh 37. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmite návrh 38. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte návrh 41. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 44. Prepačte. 42. 42. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 44, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa na vrch 45, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa na vrch 46, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 48, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozme sa na vrch 49, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 51, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 52, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na vrch 53, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. na vrch 54, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 55 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 56 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Všetko v poriadku, Tomáš? Zamieta sa. 57 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa na vrch 61, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 62, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 63, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 64. 64 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 65 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 66. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 71. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 74, alebo nie, 72. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 75. prvá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 77. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 78. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 79. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 80 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 81 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 82 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 83, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 84, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 86, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 87. EPP požiadalo menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Vynikajúco, Axel. 88. Môžete hlasovať. A preto tu všetko overujeme v našom výbore. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 89. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 90. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 91. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 92. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 93. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 94. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 95. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 96. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 97. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 98. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 99 tiež. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Citácie 1. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Môžeme ich urobiť v bloku. Takže 1 až 7 citácie, pardon, 1 až 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenia 8 a 9 spolu. Môžete hlasovať. Nie, to nemôžem robiť, prepačte. Ospravedlňujem sa. Nie. Alebo áno, dobre. Takže obe sú zamietnuté. Desiatka. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Trinásť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 14. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 15, môžete hlasovať. zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 16, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 17, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 18. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa 19. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 20. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 1. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 21, môžete hlasovať. Dobre, to niekto povedal. 21 až 28 v jednom bloku, alebo nie. 21 až 27. Nie, až 26. 21 až 26. Takže nie. 21, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. No, si to skúsila, Birgit. Zamieta sa. 22. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 23. Môžete hlasovať. Uzatváram. Zamieta sa. 25. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 26. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 27. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 28. Uzatváram hlasovanie. Taktiež zamietnuté. A záverečné hlasovanie menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 41 za 10 proti 1 sa zdržal. Ďakujem kolegovia za trpezlivosť. Už len jeden zoznam. Takže prosím, prejdeme to rýchlo a potom už to bude koniec. Takže záverečné hlasovanie. Humanitárne víza. Spravodajcom je Juan Fernando López Aguilar. Chce sa spravodajca vyjadriť? pred hlasovaním. Stručne, áno. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Keď sa ide hlasovať o správe, na ktorej sa dlho pracovalo a e, sú tam kompromisné návrhy, široké kompromisy tak e, treba vyjadriť uznanie všetkým, ktorí e, odviedli na tom prácu, lebo to si vyžadovalo veľkú prácu, aby sme dosiahli priateľné kompromisy. A toto je taký prípad. A táto správa sa snaží byť koherentná s, e, s stanoviskami, ktoré už parlament prijal v citlivých záležitostiach. A vlastne táto E, toto uznesenie nie je e, vo vzduchoprázdne, patrí do súvisu s migračnou politikou a ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že, aby sme, že sme zachovali jednotnú pozíciu, koherentnú pozíciu v takej delikátnej záležitosti, ako je táto správa a posolstvo špeciálne zraniteľným osobám, komisii a budúcnosti. Takže Ďakujem všetkým za vyvinuté úsilie. Okay, thank you very much, Juan. Um... Dobre, ďakujeme, Juan. Pán Becker, tiež spravodajca z EPP k tejto téme. Stručne. Ďakujem, pán predseda. Viem, že viacero kolegov z mojej politické skupiny sa nebude riadiť môjim odporúčaním, podporiť svojim hlasom túto správu. Chcem objasniť, že toto hlasovanie, alebo toto odporúčanie, rozhodnutie hlasovať za je, sú, je dôsledkom dohody z ALDE, že humanitárne víza nebudú záväzné pre členské štáty. Na druhej strane chápeme, že tu súvisiaca správa ohľadom prepracovania vízového kodexu. Teraz po chválihodnom úsilí predsedu, sekretariátu a spravodajcu. Tá správa bola zmenená a tým pádom budeme môcť postupovať rýchlo a budeme môcť v rámci nášho mandátu ešte dokončiť prácu na vizom kodexe a začať trialóg ešte tento rok. Ja verím tomuto načasovaniu, dúfam, že kolegovia so mnou budú súhlasiť a teším sa na to, že sa budeme snažiť, ako to len pôjde, všetci tie spravodajcovia a ostatní poslanci, aby táto správa bola úspešná. Ďakujem. Ďakujem, pán Becker. Je to veľmi citlivý spis, sú tam určité problémy, ale dúfame, že toto určite pomôže a tým pádom môžeme začať hlasovať ako prvý kompromis 1. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Potom sa návrh 74, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme Pozmeňujúci návrh 157, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Menovité. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 39 za 10 proti. Gratulujem spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť. Viem, že to bolo dnes ťažké hlasovanie. Ďakujem za vašu trpezlivosť a to je koniec hlasovania.